Um, thank you very much. I know there's an awful lot of people in, in the... Um... Ďakujem. Vidím tu veľmi veľa na, uh, účastníkov v zásných radoch. To je veľký záujem. Ďakujem. E, na, vítam vás na našom popoludňajšom zasadnutí na vere, o verejnom vypočutí európskych noriem pre 21. stretnutie. Je aj o verejné vypočutie k správe pani Marlen Mici. Rozdelíme program na dve polovice z hľadiska predsedania. Prvá polovica bude o inovatívnych, prepojených a interoperabilných noriem pre budúcnosť a druhá časť bude tak, aby, ako majú normy slúžiť modernej inkluzívnej spoločnosti. Máme tu dnes medzi sebou veľa expertov. Ja budem predsedať do tej prvej časti asi do štvrtej a potom preberem Mar- eh, Marlen Mici štvrtky sú väčšinou veľmi náročné pre poslancov. Často sa musia vrátiť do vlastných e, volebných e, okrskov a preto je tu tak veľa ľudí e, v zadných radoch, e, asistentov a veci sú aj webstreamované. E, takže to je na vysvetlenie, prečo tu nie je tak veľa poslancov, ale e, e Napriek tomu sú tu niektorí medzi nami, tých vítam, ale vysvetľujem vám, že vás môžu sledovať ešte aj na počítačoch alebo aj neskôr, takže je to veľmi dobré. My chceme zistiť, aká vyzerá situácia v normalizácii, čo sa musí zlepšiť a čo si rečníci myslia o práci komisie. Marlen Mice je spravodajkyňou a správa prejde výbormi a bude sa o tejto správe hlasovať ako o e, správe z vlastnej iniciatívy. Zaradené to bude do programu pravdepodobne v máji. E, a chcem sa poďakovať našej spravodajkyni za prácu, ktorú odviedla a odovzdávam jej potom slovo. Po hearingu bude debata, diskusia. A naša spravodajkyňa sa musí e, ponáhľať tiež popoludní, aby stihla lietadlo. Viem, že totiž na Maltu nelieta veľa lietadiel, takže je to problém. Taktiež som povedala spravodajkyni, že moje pripomienky predložím písomne elektronicky. Takže ak by poslanci chceli sa vyjadriť, môžu to urobiť aj elektronicky. A teraz dám slovo spravodajkyni pani Marlen Mici. Ďakujem. Chcem povedať, že keď som začala pracovať na tejto správe, tak som len tušila, čo sú normy ale neuvedomila som si, aké sú dôležité. To som si začala uvedomovať, až keď som sa viacej zahlbovala do programu. A naozaj normy sú všade okolo nás. To je skoro ako vzduch a ja som nevidela, že je to tak veľa. My využívame normy každý deň, v každom okamihu našeho života, v doprave, vo výstavbe, v zdravotníctve, energetike, v potravinárstve, ako aj pri tých rôznych prístrojoch, ktoré používame dnes každý deň na vzájomnú komunikáciu, diskusiu, kontakty, na všetko. A normy znižujú náklady, zlepšujú e, zdravie a bezpečnosť, chránia spotrebiteľov a e, môžu zvýšiť aj obrad, dopad nových technológií, posilňujú konkurencieschopnosť a firmy získavajú konkurenčnú výhodu, otvárajú trhy a zabezpečujú, že firmy môžu konkurovať na rovnakej úrovni, na rovnakej na rovnakom základe a vytvárajú takto dobrý základ pre vývoj nových technológií, posilnenie existujúcich postupov. Takže ja si tiež myslím, že normy môžu dosiahnuť všetky tieto ciele len vtedy, ak sa vyvíjajú v našom rozvinutom európskom normalizačnom systéme, ktorý vychádza z partnerstva spolupráce medzi priemyslom, štandardizačnými orgánmi a ďalšími zainteresovanými stranami. Musíme mať systém, ktorý vychádza z koncenzu, aby sme našli správne technologické, kvalitatívne a ďalšie požiadavky pre budúce výrobky postupy, výrobné postupy, služby a tak ďalej. To je to, o čo sa v mojej správe najmä snažím. Chceme mať takto e, výrobky, ktoré vedú k dobrým službám a e, takto môžeme prispieť k sociálne udržateľnému rozvoju našej spoločnosti a normy sú dobrou cestou na rozvoj takejto spoločnosti. Je pravda, že normy sú dobrovoľným nástrojom, ktorý poháňa trh a e, normy vyvíjame len vtedy, ak prinášajú skutočnú e, výhodu a sú prínosom. Nemôžeme len tak sami o sebe e, investovať do vytvárania noriem, lebo je to nákladné. Na druhej strane štandardizačný proces je veľmi E, konkurenčnou oblasťou a ja si myslím, že je dôležité si počuť názory a zohradniť aj to, čo hovoria používateľia noriem. Ja, ty, ostatní pracovníci, inovatívne MSP, vlastne každý. Nemyslím si, že normalizácia musí byť e, jablkom sváru. Nie nepriniesla polarizáciu do malých alebo veľkých priemyslov a Myslím si, že je v záujme každého z nás spolupracovať dobrým, otvoreným, inkluzívnym systémom, ktorý podporuje každý v čo najväčšej možnej miere. Pre mňa sú najúspešnejšie normy tie, ktoré majú veľkú podporu priemyslu, verejných orgánov, spotrebiteľov a tak ďalej. Preto sa veľmi teším, že IMKO sa rozhodlo zorganizovať toto vypočutie, kde môžu zainteresované strany predniesť svoje názory a záujmy s tým, že tie rozdiely medzi jednotlivými názormi sa zmenšia a že dojde k lepšiemu vzájomnému pochopeniu potrieb rôznych e, strán. Ďakujem veľmi pekne. chcem len pripomenúť rečníkom, že máte 5, 6, 7 minút a zapnem hodinky a uvidíme, aké, a aké otázky potom budete mať. Prvým rečníkom je Adrian Scrace, CTO ECI. Nech sa páči, máš slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. My sme firma, ktorá určuje normy a sme uznávaní EU a my vyrábame normy, ktoré podporujú naše politiky v EÚ a prispievajú k celkovému zdraviu a bohatstvu občanov EÚ. Pri plnení tejto povinnosti sme vybojovali, sme vytvorili dobrý základ pre mnohé úspešné príbehy. 5G je niečo, čím sa zaoberajú mnohí členovia ECI. Zameriavajú sa hlavne na projekte partnerstva 3GPP. Je to náš program, ktorý má vytvoriť 5G špecifikácie v súlade s tými náročnými lehotami určeným priemyslu. Potom pracujeme a pomáhame pri e, dodávaní technologických stavných kameňov, ktoré sú základmi, základom 5G systémov. Viedli sme evolúciu v normách mobilnej komunikácie od druhej po tretiu a od tretej po štvrtú generáciu. Preto sme dobrou organizáciou, ktorá by mohla usávať smer k ceste na piatu degeneráciu. My sa teraz zaoberáme oblasťou internetu veci, aby sme vytvorili normalizované mechanizmy, ktoré umožnia i to konektivitu, zjednodušia poskytovanie služieb a zabezpečia interoperabilitu. Priama účasť v rôznych priemyselných odvetiach pomáha ECI zabezpečiť to, že tie normy, ktoré pripravujeme, splňajú potrebu, potreby konečných používateľov. V dnešnej spoločnosti bezpečnosť a súkromie našej komunikácie sa stala vecou, ktorá je stále dôležitejšia a bezpečnosť kritickej infraštruktúry je imperatívom preto sa mnohé bezpečnostné agentúry EÚ zúčastňujú na tejto práce a my sa snažíme naplniť ich požiadavky tým, že pripravíme normy, ktoré sú podľa EFOSu, to je znamená Secure by Default, tie isté, e, tieto sa odrážajú v našej celej práci, takže nech už štandardizujeme akýkoľvek systém, bezpečnosť sa vždy už berie do úvahy pri prvých navrho, e, etapách návrhu. Interoperabilita E, veci noriem sa stáva, je našou základnou úlohou. Na to vždy myslíme. Máme osobitné centrum na preskúšavanie interoperability. Nedávno sme doplnili naše zdroje, aby sme rozšírili našu kapacitu a, a spôsobilosti. Toto centrum vykonáva úlohy, ktoré sú reakciou na žiadosti EÚ a podporujú aj európske iniciatívy ich úloha samozrejme nikdy nekončí a to, sa, to platí aj pri ich entuziasmus a usilovnosť. Nedá sa vždy dosiahnuť konceznus na jednom jedinom riešení. Niekedy sú výsledkom viaceré riešenia na trhu. Interoperabilita medzi takýmito viacnásobnými eh, vecami nie je jednoduchá a dá sa dosiahnuť zvyčajne len vtedy, ak účastníci, hráči na trhu a v odvetvi majú spoločný cieľ. Máme mnoho príkladov, kde sa nám to podarilo ako ECI a veľmi často priebehu času sa potom dospeje k jednému riešeniu, jedinému riešeniu, ktoré je väčším úspechom na trhu. ECI je organizácia, ktorá má uznanie ako Európska normalizačná organizácia. Napriek tomu ich vždy pripravujeme aj s pohľadom na zahraničné trhy a mnohé naše normy sa stali celosvetovým úspešným príbehom, ale treba chápať, že je to e, tým, že na tom pracujeme. Nie je to len otázka šťastia. Máme 804 členov zo 67 krajín a 141 členov sú registrovaní mimo európskeho kontinentu. Táto priama účasť medzinárodných členov v tomto procese normalizácie má za výsledok internacionalizáciu týchto výrobkov a dejiny ukazujú, že táto internacionalizácia v konštrukčnej etape je úspešným modelom a e, určuje nám aj úspešnú budúcnosť. Naše členstvo je zaujímavé aj z toho, že viac ako 100 akademických a výskumných organizácií sa priamo zúčastňuje na našej práci. Tento blízky vzťah s výskumom a akademickou obcou zaručuje, že naše normy zohľadňujú aj posledný technologický pokrok, najnovší technologický pokrok. Podobne priama účasť mikro, malých a aj stredných podnikov v, na procese normalizácie je proces, ktorý podporujeme. Prijali sme osobitné opatrenia na to, aby sme odstránili prekažky na ich účasť. Výsledkom je celkové 209 mikro, malých a stredných podnikov, ktoré sa, ktorí sú členmi v ECI a zúčastňujú sa takto priamo práce. To predstavuje 29 našeho členstva. To neznamená, že by sme mali byť teraz spokojní. To len ukazuje, že kroky, ktoré podnikáme na podnietenie účasti z tohto segmentu, boli veľmi úspešné. Jeden z prievodných výrobok, ktorý vedie inovácie, sú E, duševné vlastníctvo a patenty, ktoré z toho vznikajú. Rovnováha medzi odmenou, ktorá patrí vynálezcom a nákladmi na ich realizáciu je vždy predmetom diskusie. Možno vidíte, že naše štandard, normalizačné organizácie zdieľajú spoločné zásady v politikách duševného vlastníctva a síce, že treba jasné vyhlásenia patentových držiteľov, ako aj ďalších zúčastnených, ktorí zabezpečia, že licencie budú poskytovať na, e, spravodlivo, nediskriminačne a cenovo primerane. ECI si myslí, že naše medzinárodné inkluzívne členstvo model priamej účasti, zameranie na interoperabilitu a silné IPR politiky predstavujú dobrý krok pri poskytovaní noriem, ktoré uspokojujú aj európske priority a politiky a sme vždy k dispozícii komisii, aby sme mohli ďalej diskutovať o ich potrebách podrobne. Ďakujem. Second... Ďakujem. Sebastiano Tofaletti je ďalším rečníkom, generálny tajomník e, Aliancie e, európskych digitálnych malých a stredných podnikov a to je aliancia, ktorá zastupuje približne 20 tisíc spoločností v 18 štátoch. Ďakujem pani predsednička, dobrý deň prajem všetkým. O, vy už ste ma predstavili, takže nebudem už opakovať kto som a koho zastupujem. Dnes chcem hovoriť o otázke, či normy a patenty pomáhajú alebo bránia v činnosti malým a stredným podnikom. Toto je dôležitá otázka, ktorú nám mnohí kladú a existujú na to rôzne názory. Mnohé spoločnosti sú zapojené priamo do normalizácie, takisto do rokovaní o licenciách a licencovaní aj do eh, eh, patentov SEP, Standards Essential Patents. A tá nediskriminačná primeraná politika, o ktorej dnes hovoríme, um, predpokladá, že mnohé podniky chcú uh, pracovať s otvorenými zdrojmi a nechcú platiť tantiemy a uh, ďalší rozvoj bude samozrejme závisieť aj od dostupnosti takýchto noriem. Takže aká je výhoda tohto SEP patentu? Cez SEP malé a stredné podniky získavajú prístup k e, technológiám. Tieto normy sú otvorené, um, čiže sú to prístupné normy, ktoré boli e, vytvorené inými spoločnosťami. A um, toto umožňuje malým a stredným podnikom robiť inovácie na základe komplexných technológií, ktoré by neboli schopné vyvinúť sami. To je veľká príležitosť, najmä keď sa to porovnáva s technológiami, ktoré sú obmedzené vlastníctvom, s ktorými malé a stredné podniky nemôžu uh, pracovať. No a E, ďalšia výhoda SEP patentov je, že poskytujú, poskytujú stimuly, stimuly na inovácie e, a ekonomické stimuly a poskytujú ich nie iba veľkým spoločnostiam, to je jasné, ale aj malým a stredným podnikom. A toto musíme zachovať samozrejme tieto príležitosti. No a aké sú nevýhody patentov SEP? E, existuje generická definícia FRAND a na základe toho nie je možné vopred povedať, koľko budú stáť tantiemi, koľko budeme musieť zaplatiť za produkt. Malé a stredné podniky si nie sú schopné nájsť verejné informácie, benchmarky a postupy v obchodnom svete sú také, že rokovania o licencovaní sú pokryté dohodami o nezverejňovaní. Čiže ak malý a stredný podnik hľadá údaje a informácie, nemôže ich získať ani z rozhovoru so svojim konkurentom. Nikto neodtajní takúto e, informáciu, lebo je krytá tými dohodami. Čiže máte nepredvídateľné náklady. A to je samozrejme prekážka inovácia a rozvoja. No a ďalšia dôležitá vec, existuje veľká informačná asymetria medzi malými a veľkými spoločnosťami. Prečo? Lebo veľké e, spoločnosti e, si už SEPS e vyrokovali, majú informácie Eh, vedia, aké sú tie eh, férové nediskriminačné podmienky. Oni to už robili v minulosti, takže sú s tým obo, oboznámení, ale malé podniky, ktoré vstupujú do rokovania prvýkrát, nemajú ani šajnu, ne, nemajú žiadnu informáciu. A to je ich nevýhoda. A preto malé a stredné podniky platia vyššie poplatky, eh, zväčša za duševné vlastníctvo. No a ďalšia vec, je tu problém s transparentnosťou e, s dat- a kvalitou databázy e, SEP patentov, pretože táto databáza pozostáva z tisícok patentov a je veľmi ťažké zistiť, ktoré SEP sa vzťahujú na môj produkt kvalitatívny problém je ten, že spoločnosti tam môžu do tej databázy zadať viac menej, čo chcú. A je tam teda veľké percento vyhlásení, ktoré e, nie sú e, e, potrebné, nie sú esenciálne a takisto nie sú platné. Ale napriek tomu sa tam nájdú užitočné informácie, keď niekto chce urobiť prognozu, aké bude mať náklady. No a pokiaľ ide o rokovania, o patentoch SEP, tu sú dôležité poznatky následovné. Veľkosť je dôležitá, pretože keď vstupujete do rokovania s veľkými spoločnosťami, tak je veľká pravdepodobnosť, že e, z toho nevytlčete dobrý, e, dobrú dohodu e, pretože neviete, ako mali a stredný podnik, aké sú benchmarky, neviete si vlastne predstaviť, čo je e, dobré, čo je výhodné, vy niečo dostanete na stole a musíte to akceptovať. Veľké podniky či už sú e, majiteľmi patentov alebo iba patent používajú, e, majú väčšinou veľké patentové portfólia a toto veľkým spoločnostiam umožňuje uniknúť problémom. Čiže dochádza ku krížovému licencovaniu. Vy mi dáte prístup k môjmu patentu, ja dám prístup k vášmu patentu. Tak to robia medzi sebou veľké podniky a potom nemusia platiť za patenty, lebo majú tie veľké patentové portfólia a toto nemôže robiť malý a stredný podnik. Ten proste nemá na to také um, predpoklady. Takže licencovanie SAP podľa nás na základe politiky FRAND je dobré, um, na uh, základe dobrých princípov. Um, ale bohužiaľ detaily týchto pravidiel boli napísané veľkými podnikmi a boli vytvorené pre veľké podniky, čiže nie je to prostredie vytvorené pre malé podniky. My si myslíme, že tu sú malé a stredné podniky naozaj v nevýhode. No a veľkým problémom podľa nás je, že eh, keď sa snažíme si predstaviť, ako ako e, by veľký počet malých podnikov e, mohol predávať e, produkty IoT. A toto asi nebude, toto nie je proste vhodné, vhodný systém pre malé a stredné podniky. Next... Ďakujem. A teraz Jochen Friedrich uh, z Technical Relations týmu firmy IBM a on nám dá pohľad väčšej krajiny a je takisto členom rady ECI a e, členom výkonného výboru ECMA International. Nech sa páči. Ďakujem pani predsedníčka, ďakujem za pozvanie. Ja hovorím dnes v mene Open Forum Europe a tam sú veľké globálne spoločnosti, ale aj e, skupiny open source a najmä malé a stredné podniky, ktoré pracujú v oblasti open source. Chcem vám ukázať um, e, grafy o, o normách v oblasti IKT a o, o tom, akú úlohu normy hrajú v digitalizácii a v oblasti IKT. Prvý graf ukazuje e, globálny ekosystém noriem, normalizácie. E, normy v oblasti IKT e, vyvíjajú rôzne organizácie, rôzne spoločnosti. Naľavo hovoríte, forma, vidíte formálnu štruktúru ISO, ITU, Európska normalizačná organizácia, CEN, ECI a takisto národné výbory a organizácie ktoré sa zaoberajú normalizáciou v rámci bývalého systému VOT, eh, pardon, VTO, všetko toto funguje a na um, ehm, pravo vidíte globálne organizácie, ktoré eh, vyvíjajú normy. Internet eh, Engineering Task Force, napríklad OASIS, IETF a, ďa, a tak ďalej. A títo pripravujú najrelevantnejšie IKT normy taktiež. No a e, v Európe máme veľmi dobrú e, multiplatformu, ktorá združuje všetky zainteresované subjekty a koordinuje tieto subjekty v oblasti normalizácie. Diskutujú sa tam priority a o tom, ako normy môžu podporiť e, priority politiky EÚ. Je to dobrý ekosystém, ktorý funguje. Nie je to buď alebo. Normy sú vyvíjane na oboch stranách tohto systému a je dobré, že je to takto integrované. Potom tu vidíte ešte širší kontext ekosystému, ako sa rozširuje. Normalizácia je naľavo, na ľavej strane a chcem zdôrazniť, že tam aj časť open source otvorených zdrojov. Toto je oblasť, ktorá je stále významnejšia v posledných rokoch. E, otvorené technológie sa rýchlo dostávajú na trh, e, implementujú otvorené normy, e, poskytujú platformy pre infraštruktúry, Eh, podporuje to rýchle inovácie. No a takisto tu máte vládu, eh, ktorá, vlády, eh, ktoré sa najmä v rámci inovačnej alebo industriálnej politiky zaujímajú stále viac o normy. Potom sú tu aj priemyselné združenia a niekedy tieto hranice medzi týmito oblastiami sú nejasné, pokiaľ ide o rozdelenie úloh a zodpovednosti. No a keď hovoríme o normách, musíme rozoznávať. Existujú rôzne no, e, ciele v oblasti štandardizácie. Keď sa pozrieme um, na tento graf, sú to hlavne horizontálne, napríklad uh, semantika, vokabulár, um, ehm, toto všetko sa robí v rámci normalizácie a všetko toto prispieva k tomu, že technológia sa dostáva na trh, že sa otvárajú možnosti pre kombinácie technológií. Vidíte, e, niektoré sú horizontálnejšie, niektoré vertikálnejšie, niektoré dávajú viac usmernení pre implementáciu. Máte tam regulačné požiadavky, najmä európske normy pomáhajú dodržiavať eh, európsku legislatívu. No a potom tam máte veľké, veľký počet noriem pre interoperabilitu. A keď sa pozrieme práve na tie normy pre interoperabilitu, vidíme na tomto grafe naľavo niektoré názvy noriem, možno niektoré poznáte, lebo majú svoju značku, napríklad HTTP, to všetko poznáme z internetových prehliadačov, potom XML, cloud, e, internet veci a tak ďalej. A potom sú tam špecifickejšie priemyselné um, názvy um, ako elektronické zdravotníctvo, elektronická doprava a tak ďalej. A, ale práve globálne normy interoperability sú veľmi dôležité pre digitalizáciu, pre pokrok ekonomiky. No a ten plán EÚ pre normalizáciu IKT, ktorý existuje v Európe, EU, EU Rolling Plan, ten má naozaj e, globálne dopady na e, normalizáciu, ktorá sa orientuje trhovým vývojom. Veľa noriem je už k dispozícii v súčasnosti nepotrebujeme veľa nových noriem, <clears throat> ale e, veľmi dôležité je implementovať tieto normy a musíme sa poučiť z postupu implementácie, aby sme postupne vyplňali medzery, ktoré tam ešte stále ostávajú. Čiže nepotrebujeme v tejto fáze viac noriem. Nie, musíme ich aplikovať a musíme kombinovať technológie a vytvárať inovatívne systémy, z toho sa poučiť a potom vlastne odstraňovať funkčné medzery. Podľa nás eh, Európa musí zlepšiť uznávanie rôznych fóra konzorcií. Nariadenie 1025 z roku 2012, eh, to bol veľký krok vpred. Môžu sa už identifikovať tieto normy a využívať sa vo verejnom obstarávaní. Ďalšie identifikovanie a zjednodušenie tohto procesu uznávania globálnych noriem z IT. To by boli ďalšie užitočné kroky. To je to, čo potrebujeme. Druhá vec, musíme rozlišovať e, medzi politikou a technologickou prácou. Niekedy, ako som povedal, tie hranice sú nejasné alebo sa zmazávajú. Každý chce prispieť k vytváraniu noriem ale trh e, potrebuje najmä jasné prerozdelenie tejto práce a úloh. E, vláda musí stanoviť ten rámec a povedať, aké sú požiadavky a priemysel musí byť zodpovedný za technickú prácu. A po tretie, Mali by sme e, tento proces vnímať ako proces, ktorý má riadiť trh, trhovo orientovaný proces. Najúspešnejšie normy sú také, ktoré vznikli na základe potrieb trhu a nemali by sme e, postupovať z vrchu nahor niečo, nariadovať z hora. Práve naopak ten proces musí ísť dola nahor. No a e, závery musíme objasniť legislatívou a usmernenia EÚ pre oblasť open source, interoperabilita, implementácia, ďalšie veľmi dôležité veci, ktoré som už spomenul. Musíme sa zamerať na implementáciu tých e, noriem a poučiť sa z toho a musíme si uvedomiť, že sú tu aj v e, politike duševného e, vlastníctva rozdiely. Neexistuje vždy iba paušálne riešenie pre všetkých. Máte rôzne druhy patentov, je to fungujúci ekosystém. Ďakujem. And the next speaker is Robert. Ďalší rečníkom, ďalším rečníkom je Robert Pocknell z Fair Standard, Standards Alliance. Ďakujeme, Robert. Ďakujem, pani predsedajúca, dámy a páni. Dobré popoludne. Ďakujem, že ste ma pozvali a že sa k vám môžem prihovoriť. Zastupujem Fair Standards Alliance, to je skupina 20, vyše 20 firiem, eh, malá stredné podniky, multinárodné podniky podporujúce európsky rámec pre normalizáciu. Členovia eh, Fair Standard Alliance prinášajú úžitok k hospodárstvu. Máme 4 tisíc zamestnancov v Európe a 60 miliónov míňame na eh, výskum a vývoj. Veríme v štandardy, normy, pretože tieto zohrávajú zásadnú úlohu pre hospodársky rast – na jednotnom vnútroeurópskom trhu. Tieto štandardy, tieto normy musia vychádzať z trhu a treba ich vyvinúť tak, aby boli zrealizované. Dôležitá súčasť tejto rovnováhy je, ako sa staviame k patentom, ktoré sa nevyhnutne používajú napríklad pri Wi-Fi 3G, 4G, 5G. To sa tiež nazýva normou a máme tu e, isté normy, ktoré sa nazývajú SEP, to sú štandardné základné patenty alebo patenty nevyhnutné pre normu. Licencia, ktorá je poskytnutá na e, férových, rozumných a nediskriminačných e, základoch, toto sa celé nazýva FRAND s krátkou. Tieto SEP patenty nevyhnutné pre normu však vyžadujú kompenzáciu pre vynálezcu, pre držiteľa patentu, ktorý však nesmie obmedzovať ostatných, aby využili tento vynález nejakým spôsobom, čo je nežiaduce. Keď hovoríme o, férovej kompenzácii, myslíme tým kompenzáciu za hodnotu, ktorý e, držiteľ vynálezu poskytuje iným. Napríklad Wi-Fi funkčnosť v mobile, v aute, v lietadle, e, patent na Wi-Fi nie sú, rôzne patenty nie sú drahšie, pretože sa dajú do drahšieho zariadenia. Eh, rozumná hodnota kompenzácie to znamená, že patenty, ktoré sú mimo noriem, ktoré nie sú nevyhnutné pre normu, tie sa regulujú samé firma nevyužívaš patent, ak jej nevygeneruje istý zisk, istý, istú hodnotu. E, firma, ktorá potrebuje váš patent, a nemá na výber, pretože ak chce implementovať e, normu, tak potrebuje patent, ktorý je nevyhnutný pre túto normu. E, potom sa platia tantiemy, lenže malé a stredné podniky takisto platia tantiemy a tam musí byť istá rovnováha, čo sa týka hodnoty produktu a jej výroby. Internet veci bude pozostávať z veci, ktoré sú komplikované a prepojené do siete, integrované. Možno, že malé a stredné podniky prinesú najviac inovácií, ich produkty budú obsahovať mnohé technológie, niektoré chránené duševným vlastníctvom, ktoré predtým vyvinuli iné firmy. Čo sa týka práv duševného vlastníctva, tam bude tisíc rozličných vynálezov zakorporovaných v dizajne, v copyrighte, vo forme patentov. Moderný telefón má v sebe zabudovaných 250 tisíc patentov a vynálezov, ktoré obsahujú milióny riadkov kódu, počítačového kódu, v ktorom boli napísané. Inovácia, keď sa týka keď sa hovorí o IoT, internete veci, znamená rozličné spôsobilosti, zručnosti, rozličné zdroje. Okay. Um, the, uh, the economic stability Hospodárska stabilita a rast každého aktéra pri budovaní a rozvoji takýchto produktov vychádza z férových odmien a kompenzácií pre všetkých, ktorí sa podielajú na takomto vynáleze alebo inovácii vrátane malých a stredných podnikov. Keď držiteľ patentu SEP má viac než rozumný podiel, tak potom e, utláča ostatných, ktorí nemôžu byť náležite odmenení. Malé a stredné podniky sú mimoriadne zraniteľné, ak e, by mali držitelia e, patentov typu SEP veľké nároky kompenzačné, pretože potom nebudú môcť priniesť svoj vlastný inovačný potenciál do finálneho produktu. Malé a stredné podniky musia vedieť, aké transparent, musia byť, mať transparentné podmienky, aby vedeli, koľko budú platiť, aby si mohli vypracovať biznis plány a zabezpečiť investície a potom sa rozvíjať v hospodárstve v Európe, ktoré bude vychádzať z internetu veci. Inovácia sa musí rozvíjať a nesmie byť priškrtená nadmernými finančnými požiadavkami od držiteľov patentov SFP. Ďakujem. Ďakujem vám. A posledným rečníkom v tomto kole je Francisco Mingovans. Mám pravdu? Nie, nemám pravdu. Nie, ospravedlňujem sa, hovorí pani predsednička, mám tu iné podklady. Je to Tim Frein, prepačte mi, Tim. Mám tu nejakú starú kópiu. Tim je, vedie IP Regulatory Affairs vo firme Nokia. Je to tak? Ďakujem. Ďakujem ty, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, ďakujem za príležitosť prihovoriť sa vám na tomto vypočutí. Ako ste povedali, zastupujem IP Európa, IP Europe, čo je asociácia európskych subjektov od malých a stredných podnikov po globálne podniky a mimo neziskové výskumné organizácie, ktoré všetky majú intenzívne aktivity a vývo- výskumu a vývoja a ktoré všetky sú hlboko zainteresované do duševného vlastníctva. Naozaj sa presúvame čoraz viac k, k poprepájanému svetu, keď čoraz viac produktov bude prepojených a kedy sa umožní komunikovať jednému produktu alebo subjektu s druhým. Ak takýto projekt má mať vysokú konektivitu, e, konektivita samé o sebe nestačí, pretože treba vyriešiť e, vlastnícke otázky. Interoperabilita, to je ten skutočný problém. To znamená hladké prepojenie medzi rozličnými produktmi, ktoré pochádzajú od rozličných výrobcov a rozličných značiek, sú rozličného typu. Otvorené e, spolupracujúce systémy by mali využívať najlepšie technologické riešenia a toto vytvorí správne prostredie. Spotrebitelia by mali mať eh, hladkú konektivitu k dispozícii, ale takisto maximálnu možnosť voľby, aby nemuseli eh, používať produkty iba výlučne jednej značky. To sa môže stať aj náhodou, pretože často eh, nejaký výrobca robí inováciu, výskum, vývoj, vytvoria sa štandardy IKT, normy IKT a potom typicky, keď sa minie, minú miliardy eur na výskum a vývoj. Samozrejme, firma ako Nokia potom má stovky zručných, e, schopných inžinierov, ktorí vypracovali príslušné normy. E, kde majú miesto patenty v tomto celom systéme? Patenty sú vedľajšími produktmi celého tohto procesu. Patenty, ktoré sú nevyhnutné pre normu, teda SEP, sú pre otvorenú normalizáciu nevyhnutné, pretože umožňujú firmám, ktoré sú navzájom rivalmi, e, začať využívať inovatívne technológie hneď na začiatku ich procesov. Nesmú byť e, držané v tajnosti niektoré inovačné vynálezy, informácie, pretože keď sa nebudú zdieľať, tak sa priškrtí vývoj. Máme tu mechanizmus nazývaný FRAND, ktorý zabezpečuje prístup k technológiám pre tých výrobcov, ktorí neinvestovali miliardy vopred do riskantného vývoja, výskumu, ale zároveň to umožňuje tým, ktorí chcú budovať na týchto vynálezoch, aby prispeli svojim dielom do investovania alebo výroby nových produktov. To vytvára celý inovačný cyklus, investovanie, tvorba noriem, v otvorenom prostredí v Európe pre budúcnosť a tak, takto to vidíme, že to je e, priaznivé. Správa výboru IMKE má odsek 13, ktorý by sa dal aj e, dezinterpretovať, pretože sa tam hovorí o patentoch a štandardoch, ktoré sú mienené pre tovary. Vo vašom návrhu správy obsah 14 sa hovorí, že je dôležité poskytovať systém FRANT pri licenciách, ale tí, čo tvoria politiky, by sa mali tvrdšie postaviť e, za, proti nelicencovaným e, subjektom. Internet veci sa e, presúva čoraz viac do centra diania, ale mnohí sa obávajú, napríklad výrobcovia aut, že Licencovanie, poskytovanie licencií na patenty nevyhnutné pre normu môže byť problémom, pretože do aut sa začnú vkladať takéto produkty, ktoré, pre ktoré to bude nevyhnutné. Existuje tu portál pre e, internet veci, ktorý pomáha výrobcov sa orientovať v spleti licencií e, a noriem. To možno odpovedá na niektoré e, obavy Sebastiana. Čo sa týka aut, E, SEP, držiteľia patentov SEP niekedy dobrovoľne spolupracujú s, výle, s výrobcami alebo vytvárajú platformy na dialog na najvyššej úrovni, kde takisto má svoj vklad aj Európska komisia, ktorá umožňuje takúto platformu. Bilaterálne rozhovory medzi držiteľmi e, patentov nevyhnutných pre normu sú, sa už rozbiehajú, aby sa našli riešenia pre poskytnutie takýchto licencií. A potom autá môžu prísť na trh s maximálnou možnou konektivitou. E, patenty SEPS by sa nemali dostať e, do cesty vývoju ako prekážky. Európsky parlament konzistentne podporoval rovnováhu a pozitívny prístup k patentom, licenciám a štandardom. Napríklad uznesenie z 19. januára 2016 Európskeho parlamentu smerom k digitálnemu jednotnému trhu apeluje na to, aby držiteľia licencií typu SEP sa spolahli na systém FRANT, aby bola možná tvorba noriem a zároveň sa rozvíjala inovácia. Vítame takéto uznesenie a dôverujeme tomu, že výbor IMKO bude pokračovať v tomto duchu vyváženej politiky. Špecificky by sme vás poprosili, dozerajte na princíp motivovania do investorov, aby konkurencieschopnosť európskych firiem na svetovej e, scéne mohla pomáhať európskym firmám a prinášala osoch pre spoločnosť a možnosť voľby pre spotrebiteľov, tak aby ašpirácie na e, završenie digitálneho jednotného trhu naozaj boli úspešné. Ďakujem, že ste si ma vypočuli. Pani predsedajúca, máme teraz čas na otázky. Má niekto nejakú otázku? Maria Malin? For um, Mr. Adrian Grace. Um, excuse my pronunciation of that. Neviem, či sa mi to podarilo správne vysloviť to meno. Uh, it's... Možno, že táto štandardizácia je e, celoeurópska, ale poslanci Európskeho parlamentu a takisto tí, ktorí využívajú patenty, sú väčšinou nadnárodné firmy. Mnohí z nich pochádzajú e, mimo Európy a príspevok k, im, k ich poplatkom To závisí od množstva hlasov niekedy, čím sa zaoberá Európsky parlament, alebo akú agendu podporovať. To závisí od hlasov voličov, takto sa správajú Niekedy subjekty sme si teda istí, že Európske organizácie pre normalizáciu naozaj reflektujú to, čo potrebujú Európania? Pretože ak treba platiť za členstvo, o to viac moci príde do vašich rúk a potom tú moc, nehovorím, že ju využívate, ale vysvetlite nám, ako vyvažujete moc z neevropských členov vašich organizácií a záujmami európskych firiem a európskej spoločnosti. Ďakujem. Prepačte, prerušuje predsedajúca. Najprv sa položia všetky otázky a potom sa bude odpovedať, ak je to tak v poriadku, ak súhlasíme. Takže Maria Grapiny, potom Julia Reda. Do, pani predsedajúca, ďakujem za slovo. Dnešná téma je problematická. Budeme hovoriť so zástupcami malých a stredných podnikov. Máme tu alianciu, Európsku alianciu. Ja oceňujem normalizáciu. Ja som pracovala v malom podniku vo viacerých malých a stredných podnikoch. A viem, že je to komplikované pre e, podniky, takáto vysporiadať sa s touto témou noriem. Ja by som položila otázky viacerým, pretože mnohí zastupujete aj veľké firmy, nielen malé a stredné podniky. Jeden z hostí totiž povedal, že majú 24 členov, 400 zamestnancov a ako sú tam zastúpené malé a stredné podniky, pretože 400 zamestnancov, niektoré malé a stredné podniky majú predsa veľa menej zamestnancov. Súhlasím s tým, čo tu odznelo, ale ako si predstavujete, že malý, prípadne stredný podnik bude schopný obstať? Aké nástroje dáte týmto nástrojom, týmto podnikom do ruky? pri rokovaní napríklad, ako môžu obstať, ako môžu mať právomoci. Budeme e, zároveň rešpektovať zákon o malých a stredných podnikov, alebo e, budeme rešpektovať refit? Zvyčajne rozmýšľame o veľkých firmách a odsudzujeme tým, malé a stredné podniky na pohybovanie sa tejto e, džungli ako keby poslepiačky, pretože nemajú dostatočné nástroje a právomoci. V Európskej únii máme dobré normy, ale zároveň e, spolupracujeme s neeurópskymi krajinami, s tretími krajinami. Ak produkty a služby z európskych krajín nebudú na tej istej úrovni z hľadiska noriem, tak potom tu bude nevyváženosť, nerovnováha a malé a stredné podniky v Európskej únii budú v nevýhode, pretože musia veľa investovať, veľké náklady. Slovo má Julia Reda. Uh, Ďakujem Ďakujem aj za tieto veľmi inštruktívne prezentácie. Mám niekoľko otázok na pána Trfaletyho. Vy ukazujete taký zmiešaný obraz toho, čo, to, čo robíte a čo to znamená pre e, MSP v praxi. Mňa najmä zaujíma dopad na firmy, ktoré používajú open source software. To je otvorený zdroj. Zdá sa, že je to dobré, ak nikto nevie, čo to znamená, ale tiež ukazujete aj na problémy s definíciou, takže z pohľadu firmy, ktorá používa takéto zdroje, pán Friedrich sa tiež tomu vyjadril, je tam nejaký zásadný prozrem e, nekompatibility, alebo znamená to, že každá kopia softveru sa musí zviazať s licenčným poplatkom, alebo to môžeme definovať takým spôsobom, že by sa platil poplatok, ale neobmedzovala by sa možnosť rozširovania open source, otvorené, tá teda softveru z otvoreného zdroja. To je jedna otázka. Potom, pán Friedrich, vy hovoríte, že politika EÚ a usmernenie veleného obstarávania os ST sa musí definovať. Nám komisia stále hovorí, že nie je žiadna diskriminácia medzi e, duševným vlastníctvom, patentovým vlastníctvom a open source vo verejnom obstarávaní. Takže mohli by ste sa k tomu vyjadriť, o čo ide, čo by sa tu mohlo zlepšiť. A nakoniec, pán Frejn, vy hovoríte, že správa by mala odsúdiť nelicencované použitie IP. Chcem sa na to spýtať, nie každé nelicencované použitie IP je totiž porušením. Neobmedzujeme takto rozsah právneho po- zákonného použitia. Ak by sme povedali, že všetko, čo je nelicencované, treba odsúdiť. Ďakujem. Ja mám tiež niekoľko otázok. Poprvé, to sa na ECI tá rovnováha medzi e európskymi normalizačnými organizáciami a celosvetovým globálnym rámcom, ako sa tu dá vybudovať viacej tých e, mostov, prepojení s globálnymi organizáciami. Určite sa snažíme vždy dosiahnuť globálny stan- štandard, ako to vyzerá, ako to funguje. A hovorili ste o regulácii a o tom, že normy určuje aj priemyselné odvetvie, ale väčšina týchto noriem v Európe je dobrovoľná a je určená výrobcami, nepodlieha až takej regulácii. A druhá otázka na Nokiu. Mohli by ste nám povedať, ako e, na e, povedať na konkrétnu otázku normaliz- o normalizačných inštitúciách. Ja tomu rozumiem tak, že ak chcete použiť len tú časť telefónu, ktorá je bezdrôtová, tak majú platiť len za použitie IP v tej bezdrotovej časti wireless a nie za tie ostatné veci, ktoré sú v tom telefóne. A každý chápe, že inovátori musia mať nejakú návratnosť zo svojich investícií, ale otázka je, či nemusíme byť konkrétnejší v tom, aká časť inovácií je spoplatnená pri použití. Ja sa to snažím pochopiť, zdá sa teda, že prikyvujete a ja by som chcela mm, počuť tú odpoveď. Ak to teda správne chápem, mm, mohli by ste to ešte objasniť a potom veľmi rýchlo, aký je rozdiel medzi použitím tie friend model a royalty free model, aký je tam rozdiel? Nemali by sme tieto dva modely nechať fungovať pri sebe, bez toho, že by sme niektorí zdôrazňovali? Any other questions? Okay. Do you want to pass those down, down the line then? Takže toto by boli tie otázky a snáď si podelíte nejaké odpovede. Dobre, takže prvá otázka spravodajcu. To je veľmi zaujímavá otázka, že či je ECI európske alebo nie. Áno, my sme uznávaný európsky normalizačný orgán, máme e, korene v Európe a pobočky celosvetovo, lebo naši členovia sa snažia napísať medzinárodné normy a pododržiavať ich. Je to konflikt? Nie, ja si myslím, že nie, lebo ECI má niekoľko výstupov a keď si pozrieme na nižšie úroveň výstupov, to sú technické špecifikácie, to je výstup, ktorý e, sa týka systémového opisu a to je to, čo sa snažíme, aby sme tu mali medzinárodnú akceptáciu. Ak si pozrieme len normy, ktoré sú určené pre európsky trh alebo pre európsku reguláciu, to sú európske normy, tak tam je iný schváľovací mechanizmus a len tí členovia, ktorí sú na európskom kontinente, majú konečné slovo v tom, či to príjmu alebo nepríjmu. A dokonca aj vtedy, ak e, máme ďalší schvalovací mechanizmus, kde len členovia EÚ môžu hlasovať za prijanie nejakej normy. Takže ja tu nevidím nejaký konflikt medzi medzinárodnými ašpiráciami si vypracovať normy, ktoré by sa mohli používať globálne a zodpovednosťou, ktorú máme za vypracovanie európskych noriem, špecificky pre európsky trh. Druhá otázka nebola podľa mňa pre mňa. Ďakujem. Takže ja mám niekoľko otázok, ktoré sa podľa mňa týkali mňa. Prvá bola taká, že Skrátka, čo môžeme urobiť pre MSP? Mám tu niekoľko poznámok. Jedna je konkrétne k tej obsahovej stránke. Včera bolo veľmi zaujímavé podujatie organizované komisiou, konkrétne k tomuto, k SEPS. Volalo sa to seminár SEPS. A tam sme počuli veľmi dobré návrhy Niekoľko z nich bolo naozaj povšimnutia hodných. Jeden z nich je celkové poplatky, royalties, aby vedeli používateľia patentov, koľko majú platiť za tieto patenty. A druhá vec bola možnosť urobiť aspoň náhodné vzorky, odoberať náhodné vzorky toho, čo sa nazýva kontrola nevyhnutnosti, essentiality check. Tam sa uvedie, prečo niektorý patent je nevyhnutný pre tú ktorú konkrétnu normu, pretože inak by firmy povedali, že patent je potrebný, ale nedokážu to. Ale ak máme opatrenie, ktoré hovorí, že musíme mať niekoľko vzoriek, ktoré pôjdu takouto kontrolou e, nevyhnutnosti, je to dobré. Ďalšia dobrá vec bola, že toho sa ujala aj tzv. Avanči platforma. To je platforma, kde sú teraz rôzni vlastníci E, patentov a hľadajú nové riešenia a niektoré z ich myšlienok chcú naozaj využiť. Takže to všetko sa stále vyvíja ešte. A potom ešte všeobecnejšie pre MSP je to najdôležitejšie, aby boli zúčastnení, aby sedeli za stolom, pretože ak sú tam len veľké firmy, ktoré vypracúvajú normy, potom tie normy nie sú dobré. To je veľmi často taká smutná realita. A ja si myslím, že jedna dobrá vec, ktorá sa deje, a to je organizácia Christian bude o tom hovoriť, o normách pre MSP. To je európska organizácia financovaná komisiou e, teda z verejných zdrojov a zastupuje malé a stredné podniky. My sme ich partneri, spolupracujeme s nimi a vďaka tejto spolupráci dokážeme financovať účasť expertov MSP na našich činnostiach. To je veľmi dobrý postup a mali by sme robiť toho ešte viac. Súčasne sa pokúšame aj presadzovať príjmanie lepších priať, pr- e, pravidiel priaznivejších pre MSP, ale to je vec, na ktorej ešte pracujeme. Ešte tam nie sme úspe- nemáme 100% úspech, ale pracujeme na tom. Druhá otázka na mňa sa týkala otvoreného zdroja. Uh, E, versus Fran. E, myslím, že Jochen bude ešte o tom hovoriť, ale môžem k tomu povedať toľko, že Fran je Fran umožňuje mať otvorený zdroj, ale v praxi, ako už povedala pani predsednička, môžu fungovať aj paralelne. Sú také normalizačné organizácie, ktoré majú také politiky a používajú len takéto normy. Takže my si myslíme, že oba modely môžu fungovať paralelne. Nevidíme nejaký konflikt medzi OS a FRANT, ale je to veľmi zložitá diskusia. Myslím si, že Jochen to bude môcť lepšie vysvetliť. Ďakujem. Ďakujem, Sebastiano, za to, že si mi posunul tie náročné veci a ďakujem aj za túto otázku, ktorá bola veľmi dobrá. Začnem tým, že z môjho pohľadu diskusia o patentoch a frandoch je troška zveličená podľa mňa v kontexte normalizácie. Ak si pamätáte môj prvý obraz, kde bol ten ekosystém normalizačných organizácií, tak nie je veľa takých z pohľadu IT, ale sú niektoré, kde sú veľmi e, technológie náročné na výskum a tam ide naozaj o technológiu, ale všeobecne to e, odvetvie vyriešilo samo. A súhlasím s tým, že front a open source nie sú kompatibilné pokiaľ nenájdete cestu. Ak to chcete urobiť, ak máte technológiu, ktorú máte pod licenciou FRANT, tak tam máte aj rôzne ustanovenia, kde sa niečo hovorí, môžete tam dať patentové záväzky, alebo vyrobiť, e, budete mať normy, ktoré budú nespoplatnené v systéme nespoplatnenia. Napríklad máme rôzne open source platformy, ale to všetko je možné, je mnoho ciest, ako riešiť tento problém. A aj pri patentoch sú otvorené zdroje možné. Pri patentových licenciách je aj takáto možnosť. Môže sa to využiť, i keď sa to nerobí často. Majú svoje problémy a neviem, do akej miery to je relevantné. Vždy záleží na tom, že na akú úroveň pôjdete pri otvorenom zdroji. A Zatiaľ v praxi to nie je veľký problém, je to vyrieš- riešiteľné. Záverečná otázka EU politiky pre otvorený zdroj a obstarávanie. Tam nie je diskriminácia. Na druhej strane smernica obstarávaní má v súčasnosti veľmi jasné usmernenie pre zaobstarávanie noriem ale nie žiadne usmernenie pre zaobstarávanie, pre obstarávanie technológie OS. Tam potrebujete proces, potrebujete odkazy, technické špecifikácie a tu nejaké usmernenie vzhľadom na rastúci význam tejto technológie na trhu je krok, ktorý by sme radi navrhli. Ďakujem. Uh, thank, thank you, Joachim. Ďakujem, Jochen. Um, pár otázok sa týkalo členstva našej spolo- e, nášho združenia. Áno, je tam viac nadnárodných spoločností, ale sú tam aj vertikálne subjekty, aj malé a stredné podniky. BMW napríklad, Volkswagen, Daimler, malé a stredné podniky, napríklad IP Access, Fairphone, Bullet a tak ďalej. Čiže Máme e, mnoho podnikov, e, ktoré sú malé a stredné podniky, aj v tom vertikálnom sektore nie je to nejaké jednoliaté členstvo. No a čo by sme si želali pre malé a stredné podniky? Niečo podobné ako pre nadnárodné spoločnosti, aby už e, sa neplatili príliš vysoké licenčné poplatky. Chceme väčšiu transparentnosť o licenčných poplatkoch takisto proporčné používanie príkazov a prístup eh, k SEP eh, patentom eh, pre všetky subjekty v celom hodnotovom reťazci. Zaznelo aj pár otázok, ktoré sa týkali licenčného poplatku. Myslíme si, že by sa mal opierať o hodnotu patentu alebo vynálezu. Ďalšia téma miera, do akej nové platformy by sa mali opierať o e, licencovanie na základe aplikácií. Keď máte napríklad modul Wi-Fi, e, ktorý sa používa, tak to by mal byť e, produkt, mal by sa to opierať o technológiu. Keď to po, normu porovnáte s Wi-Fi modulom alebo BRIC, či už je to v aute alebo v chladničke, tak je to stále rovnaké. Je to vlastne tá tehla, ktorá sa používa, rovnaká tehla, ktorá sa používa či už e, pri stavbe domu alebo chaty alebo niečoho iného. Čiže takto by sa mal vytvárať licenčný poplatok. Áno. Tim Friend. Ja som počul tri otázky pre mňa zodpoviem stručne, keď sú zložité. Vy ste sa pýtali na nelicencované používanie duševného vlastníctva, ako mu zabrániť alebo ako od neho odrádzať. Jeden z problémov rozvíjajúcich sa technológií je to, že je stále ťažšie licencovať tých, ktorí by mali využívať licencie, pretože používajú SEP a oni sa zdráhajú. A my, keď o tom diskutujeme v politických e, diskusiách, tak chceme vždy hovoriť najmä o prístupe k duševnému vlastníctvu, ale aj o tej druhej strane, a to je efektívne licencovanie IP a uzatváranie licencií. A na to som narážal. Je to um, e, vybalancovanie, je to rovnováha hold out versus hold up je naša terminológia. Druhá otázka sa týkala ohodnotenia. To je zložitá otázka. Component level licenses, licensing to by mohla byť niekedy primeraná metóda, ale nie za všetkých predpokladov, keď ešte vynález nie je zapracovaný úplne do komponentu. Sú tu dva extrémy Jeden extrém je licencovanie na úrovni komponentu, druhý extrém je licencovanie na úrovni koncového produktu, ale v skutočnosti hodnota vynálezu bude niekde medzi tým sa nachádzať. Mm, včera sme spomenuli e, workshop komisie, kde sme sa práve venovali veľa tomu vytvoreniu hodnoty. Boli tam správy ekonómov, expertov, a výsledkom diskusie bolo, že neexistuje jedno riešenie vhodné pre všetkých, keď ide o e, stanovenie hodnoty. No a posledná otázka. E, frant, e, politika a um, opäť tu takisto platí, že to nie je, tu neexistuje jedno riešenie vhodné pre všetkých E, tá politika sa opiera um, o aplikáciu aj o, um, samotn- o, o, o licencovanie. Ďakujem. To bolo zaujímavé. Vidím, že sa niekto hlási, ale naozaj už nemáme čas. Pani predsednička, ešte tie tri otázky na konci by som chcel zodpovedať. Posledná otázka sa týkala rovnováhy medzi EÚ a tými globálnymi organizáciami, ktoré stanovujú štandardy. Ja vás informujem, že uznávané normalizačné orgány e, na úrovni EÚ majú dobrý vzťah, priateľský vzťah s, so svetovými normalizačnými organizáciami. Každý rok máme zhromaždenie všetkých týchto orgánov Global Standards Collaboration Activity sa volá to naše fórum, čiže máme komunikačné kanály medzi európskymi orgánmi a medzinárodnými orgánmi a veľmi dobre táto naša spolupráca funguje. Druhá otázka sa týka rovnováhy medzi normami funkčnými a štandardmi pre, štandardmi pre uh, reguláciu. Uh, podľa mňa nie sú veľmi odlišné každom prípade je to ten istý expert, ktorý tú normu napíše a či už tie normy, ktoré e, sú napísané pre reguláciu alebo pre funkčnosť, musia byť praktické, implementovateľné a nemali by dusiť inovácie. Ďakujem. Tým sme uzavreli prvý panel. Veľmi zaujímavá výmena informácií veľa podnetov na premýšľanie. A teraz začneme s druhým panelom rečníkov. Ako už povedala Vicky, toto nie je vhodný deň, pretože poslanci e, odchádzajú na vlaky a na lietadla, čiže ja musím o 5. uzavrieť toto vypočutie. I keď niekto bude v polovici vety, takže prosím, Hovorte stručne, aby sa všetci dostali k slovu o piatej. Musíme skončiť e, výmenou názorov so spravodajcom, so spravodajkňou. Um, Teraz Bernard Thies Ja som si myslela, že vypli svetla, aby sme odišli. <clears throat> Takže Bernard Thies, predseda predsedníckého výboru CEN Cenelek a, a prezident e, Združenia Cenelek. Cenelek. Ďakujem, pani predsednička, dámy a páni, priatelia normalizácie. Chcel by som začať môj prejav. Always a slide. It cannot be seen very good, but maybe I will try to explain that. Takže všetko, čo e, v budúcnosti sa bude dať digitalizovať, bude digitalizované a preto musíme skúmať normalizáciu a pripraviť sa na to. Máme tu ako základ internet veci, a hore e, na vrchu pyramídy je internet služieb a medzi tým máme 5 oblastí. Priemysel, energetika, mobilita, zdravotníctvo a život. Každodenný život. Jedným business caseom by mohlo byť na, ako príklad je, že v budúcnosti si nebudete kupovať pračku, dostanete ju zadarmo, bude spojená s internetom veci a s internetom služieb a budete platiť za pranie. A rovnaký model nájdete potom aj v priemysle, v energetike a tak ďalej. Pokiaľ ide o normalizáciu IKT, to už sme spomenuli, tak ako internet veci. A e, Základom tohto budú veci, o ktoré sa budeme musieť postarať v oblasti kybernetickej bezpečnosti. To je E, používané v priemysle, keď napríklad prepájame poschodie, kde sú kancelárie s poschodím, kde je obchod. Normalizáciu už spomenul Jochen Friedrich. My musíme nájsť spôsob, ako toto kontrolovať v budúcnosti, ako to všetko sklbiť. That was too fast. I'm sorry. Yeah, the next slide, then it, it will not work something. Okay, here you see an old... Tu vidíte starú a novú budovu. Asi pred rokom a pol sme začali spoločnú iniciatívu k štandardizácii. Na jednej strane tam bola Európska komisia, na druhej strane normalizačné organizácie. Bol to vzťah na základe dôvery a my si myslíme, že o 100 rokov e, budeme robiť normy rovnakým spôsobom. A v jedinečný systém Európy um, má hodnoty, ktoré ho odlišujú. A najdôležitejšou časťou tohto unikátneho systému je nový prístup. Smernice, tam sú napísané tie zásadné požiadavky pre produkty, <clears throat> No a za tým je filozofia. Dúfajme, že aj v budúcnosti e, normalizačné organizácie so zainteresovanými píšu normy, aby splnili zásadné požiadavky, ktoré sú napísané do smerníc a to ide cez štandardizačný mandát a v Európe, vo všetkých štátoch máme rovnaké normy Prebieha spolupráca s ISO a s IEC, e, dvomi medzinárodnými normalizačnými organizáciami. Máme frankfurtskú a viedenskú dohodu pre ISO a IEC. A potom existuje aj e, jednoduchý prístup tisícok expertov do normalizácie. V niektorých štátoch 40 expertov e, prichádza z malých a stredných podnikov. 40 z veľkých podnikov a ostatní z oblasti výskumu, vývoja a mimovládok. A toto ukazuje, že naozaj to je dobrá prax pre normalizáciu. Koherentná jednotná politika normalizácie. Musíme sa vyhnúť tomu, aby bolo príliš veľa tých štandardizačných platform, aby sa premnožili. My musíme zariadiť digitálnu transformáciu všetkých e, noriem, aby v budúcnosti sa vytvárali úplne iným spôsobom. Musíme sa snažiť o normalizáciu na internete, vytvárať e, kolaboratívne nástroje, tak aby všetci experti mali prístup k normalizácie cez aglomeračné nástroje, aby využívali aj plánovacie nástroje. A toto si vyžaduje tri fázy. Poprvé napísanie smerníc a požiadaviek noriem. V budúcnosti by sa mali lepšie zapájať e, všetky zainteresované subjekty na tej formulácii požiadavky normy potom druhá fáza je vytvorenie normy, ehm, napríklad v ICI alebo a, v spolupráci s európskymi organizáciami. A tretia fáza vytvorenia normy je zverejnenie normy v úradnom vestníku. No a tu nás čaká ešte veľa v budúcnosti. Normy, ktoré podporujú konkurencieschopnosť a spoločnosť. My neštandardizujeme alebo nenormalizujeme inováciu. My vytvárame normy pre inováciu, aby sa dostala na trh. Musíme formulovať nové ciele pre normalizáciu, nie iba papier alebo formát PDF, potrebujeme digitálny twin, aby boli normy aj v individuálnom svete a na konci serv- servifikácie mm, prichádza tá norma. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much for keeping to the time. This is great. Ďakujem. myslím si, že sme to všetci veľmi ocenili, váš príspevok. Ďalším rečníkom je Crystal Davidson, je riaditeľ Small Business Standards. 6 minút, nech sa páči. 6 minút, nech sa páči. Predovšetkým by som chcela poďakovať Európskemu parlamentu za pozvanie Small Business Standards na dnešné verejné vypočutie. Tí z vás, ktorí nás nepoznáte, SBS, Small Business Standards, je asociácia európska, ktorá zastupuje e, malé a stredné podniky MSP v procese normalizácie alebo normovania. Spolu založená bola nás Európska únia a členské štáty a napriek tomu, že je to asociácia, ktorá má svojich členov, tak sa pokúšame vždy hovoriť na, za 23 miliónov firiem, ktoré v súčasnosti Európa má. Z časových dôvodov sa neponorím do podrobností toho, prečo sú normy dôležité pre MSP. Myslím si, že o tom sme už hovorili. Ale problém, ktorý by som chcela zmieniť, je, že MSP nie sú dostatočne e, zakorporované do procesu e, normotvorby. Väčšinou sú len užívateľmi noriem. A práve tam by som chcela sa vysporiadať s niektorými e, vznesenými problémami, ale aj takými, čo sú vo vašom, vašej správe, pani Mici. Inkluzívnosť je začlenená v 1025 v nariadení, ale v praxi realizácia a napredovanie boli dosť obmedzené. Čiže dokument existuje, nariadenie máme, ale prečo inkluzívnosť je dôležitá. Vy ste to povedali, aj napísali vo vašej správe. Preto, lebo je tu priveľa rôznych noriem. Toto premnoženie sa noriem nie je dobrá vec ako taká. V praxi a to vidíme a nie je to ani cieľom dnešného stretnutia, ale chcem povedať, že nesmieme ignorovať fakt, že to tak je. A dôvod, prečo spomínam také premnoženie noriem, je ten, že MSP naozaj by mali byť zapojené do procesu vytvárania normy. Keď bude MSP zapojené, tak sa malé firmy nebudú cítiť vylúčené z trhu, ak budú od začiatku mať slovo v tom, ako bude vyzerať norma. Niektoré vaše návrhy, ako e, napríklad tie, ktoré volajú po väčšom začlenení MSP, napríklad organizácie v prílohe 3, ktoré by mali špecifický status v rámci organizácií pre štandardizáciu alebo normovanie v Európe. Myslím si, že by mali právo vypracovať stanovisko. To už jednak je zaručené v predchádzajúcich dohodách, ale malé a stredné podniky nespadajú pod tie subjekty, ktorým to zaručené je. Keďže Európsky parlament teraz koncipuje správu, rada by som navrhla, aby ste odporúčali MSP začleniť do tohto procesu. ETCI, organizácia, tu by sme chceli poprosiť, aby urobila to isté, pretože tu máme jej zástupcov. Zatiaľ žiadny z návrhov, ktoré ste predložili, e, nereflektuje akceptovalo ETSI a nemyslím si, že pre aktérov spoločnosti to bude mať e, prínos. ETSI by malo zrealizovať pracovnú skupinu pre MSP. Bol taký návrh na minulom všeobecnom valnom zhromaždení, ale na nešťastie tento návrh bol zamietnutý. My ako zastupcovia MSP dúfame, že to je len oddialenie e, záverečného rozhodnutia. Čo sa týka začlenenia alebo inkluzívnosti, mala by byť na európskej úrovni, národnej a medzinárodnej úrovni. Na národnej úrovni je fér povedať, že sme zaznamenali aspoň niekoľko úspechov, napríklad v Nemecku, ale sú to stále zriedkavé výnimky. Radi by sme povzbudili iné organizácie pre štandardizáciu a normovanie na národnej úrovni, aby urobili to isté. Nedávny vývoj takisto zvýraznil dôležitosť konceptu začlenenia ako takého. Myslím si, že aj na medzinárodnej úrovni to platí. Máme tu frankfurtskú dohodu, ktorá bola prijatá minulý rok. Táto dohoda by mala priviesť harmonizáciu medzi medzinárodnými štandardami a európskymi štandardmi a posunúť ju na vyššiu úroveň. Samozrejme, to má pozitívne aspekty, najmä pre tie firmy, ktoré pracujú na medzinárodnej úrovni. Ale na druhej strane tento posun na, k medzinárodným normám len rozširuje tú priepasť medzi navrhovaním a štandardným používateľom Konkrétne to znamená, že normy, ktoré sa medzinárodne vypracúvajú, majú dopad na mikropodniky, ktoré pracujú na miestnej úrovni. A preto je to veľmi dôležité pre MSP a ich zástupcov. A táto zásada inkluzívnosti by sa mala posilniť aj na medzinárodnej úrovni a tam dúfame, že táto spoločná iniciatíva dokáže niečo vložiť do tohto procesu. A tým sa dostávam k ďalšiemu bodu a to sú normy pre služby. Vo všeobecne máme výhrady, keď ide o normy pre služby. Ako sme povedali, ako sa už povedalo, pre výrobkoch normy musia vychádzať z trhu hovej relevantnosti musia byť poháňané trhom a musia ísť dola nahor. Avšak mnoho služieb, ktoré sa poskytujú na miestnej úrovni a reagujú na nejaký miestny kontext a preto vypracovanie európskych medzinárodných noriem tam ani nie je potrebné. A tretia posledná vec, o ktorej chcem hovoriť, sa týka medziinštitucionálneho dialogu O tom hovoríte v svojej práci, správe. Hovoríte, že je to dôležité pri príprave ročného plánu práce. My by sme vás chceli požiadať, aby ste išli ešte ďalej. A síce chceme vyzvať Európsky parlament, aby sa zapojil do práce s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom na, vo fóre, ktoré nedávno zriadili, o e, inkluzívnosti európskeho normalizačného systému. Prečo na tom tak trváme? Pretože pre celý štandardiza- no, normalizačný proces, aby sme mohli no, e, aj novelizovať legislatívu, je potrebné, aby sa zapájali do procesu všetci aktéry a spolupracovali a my za seba môžem len povedať, že to chceme urobiť a boli by sme veľmi radi, že aj všetci ostatní tak radi urobia. Toľko za stranu SBS. Ďakujem. Veľmi relevantný bod. Ďalším rečníkom je uh, Chiara Giovannini, ktorá je námestničkou Etuku a uh, e, Ekosu a Aneku. Ďakujem veľmi pekne. Nevidím tu svoj e, slajd, ale aj tak začnem. V prvom rade ďakujem za pozvanie. Je mi veľkou cťou, že tu môžem byť v mene spotrebiteľov ANEK, environmentálnych záujmov e- a- ECOS a za odbory ETUK. Ďakujeme pani e, spravodajkyni Mici aj za správu. A teraz, ako majú normy slúžiť modernej inkluzívnej spoločnosti? Normy sa využívajú stále vo väčšej miere v, aj v politike, aj legislatíve, aby zabezpečili rôzne e, aspekty, ktoré potrebujeme, ako je bezpečnosť výrobkov, dostupnosť, zmena klímy, zdroje, energetická účinnosť a podobne. A e, aktéry zastupujú vo výbore milióny spotrebiteľov, teda hovorím o výboroch, ktoré vypracovajú tieto normy. Normalizácia je charakterizovaná paradoxom veľkých minorít, menšín. Prečo? Pretože E, nariadenie 1025-2012 vydláždilo cestu k inkluzívnejšiemu európskemu normalizačnému systému, obmedzilo ale súčasne e, tie zmeny, ktoré sa mali prijať na rok 2013. Žiaľ, teda tu hovorím o tom, ako sa hlasuje o normách. To sa deje na vnútroštátnej úrovni a žiaľ, zapojenie spoločnosti na vnútroštátnej úrovni nie je vždy možné alebo účinné. My rešpektujeme systém e, delegovania, ale myslíme si, že musí byť doplnený, aby sa mohli zúčastniť aj aktéry celej spoločnosti. A takto by prišiel ďalší zdroj, ktorý ovplyvňuje rozhodovací proces. Spolu s ECOSom a ETUKom sme my ako ANEK prišli s viacerými návrhmi na zlepšenie inkluzívnosti a transparentnosti Európskeho normalizačného systému. Požiadali sme o politickú aj finančnú podporu na vnútroštátnej úrovni pre zúčastnených aktérov, ktorí nemajú nejaký komerčný záujem, aby sa posilnil koncenzus e, v, zásade vnútroštátnej delegovania a ďalej nám ide o vytvorenie osobitnej kategórie e, takýchto účastníkov európskych spo- zo spoločnosti. A ďakujem aj za pomoc so slajdami. Ako sa už povedalo, musíme aj podporiť lepšie účasť spoločenských akte, aktérov zo spoločnosti na medzinárodnej úrovni, pretože trhy sa globalizujú a spotrebitelia majú globálne potreby, obavy, ako aj globálne očakávania a to platí aj pre životné e, prostredie, aj ochranu pracovníkov. Ďalej cítime aj potrebu ďalšieho vzdelávania a školení na vnútroštátnej úrovni, aby sme mohli lepšie informovať o potrebách a právach a povinnostiach zainteresovaných strán z celej spoločnosti Podporujeme, pani Mici, váš e, prístup v správe, reagovali ste na naše obavy a naozaj vidím aj dobrý pokrok na strane Seneku a Eneku hľadiska e, inkluzívnosti. V Inde vidíme menší progres ECI napríklad, ale dialog začal a ja dúfam, že na budúce vám budem môcť povedať, že sme dosiahli dobrý pokrok. Avšak Všetko je v poriadku, áno, ale nesmíme sa pozerať len na normalizáciu, musíme sa pozerať aj na politický prístup k normám alebo k tomu, ako sa normy využívajú v politike a legislatíve či sú vždy v danom kontexte tým správnym nástrojom. Myslíme si, že je tu veľa frustrácie aj nedorozumenia Myslíme si ale súčasne, že súčasné iniciatívy, spoločná iniciatíva a medziinstitucionálny dialog medzi vami, radou, parlamentom, e- hospodárskym a sociálnym výborom je lepšou cestou, ako hovoriť o úlohe noriem pri legislatíve tak, aby normy slúžili spoločnosti a očakávame veľmi konkrétne výsledky. Chcem sa vám poďakovať za vašu pozornosť mene spotrebiteľov životného prostredia, ako aj pracujúcich. Ďakujem veľmi pekne a posledným rečníkom je pán Kristof Winterhalter, ktorý je CEO Nemeckého normalizačného úradu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Boli tu všetko pozitívne eh, ohlasy na pokrok a inkluzívnosť. Ja by som chcela ale povedať, ako my v DIN to je jeden z najväčších podľa mňa štandardizačných orgánov na národnej úrovni v EÚ. Chcem povedať, ako my k tomu pristupujeme. Joachim už o tom hovoril čo je systém ekoštandardizácie. A keď si pozrieme vnútroštátne e, normalizačné orgány ako DIN, tie aktívne prispievajú do medzinárodnej európskej normalizácie. My predsa riešime normalizáciu na vnútroštátnej úrovni, sme projektoví manažéri mnohých projektov medzinárodných a európskych. My pracujeme na 30 tisíc, máme 30 tisíc noriem a 400 zamestnancov a väčšina projektov, na ktorých pracujeme, sú medzinárodné projekty a e, európske projekty. Vidíte, že vlastne sú to národné orga, organiz, normalizačné organizácie, ktoré realizujú tú najväčšiu časť práce a veľa z toho robí práve DIN. My sme projektoví manažery a hostíme medzinárodné pracovné skupiny, aby bol priamy a ľahký prístup všetkých možných účastníkov. Takže my sme my vlastne vysielame odborníkov do pracovných skupín, delegátov, ktorí prispievajú do normalizačnej práce na medzinárodnej európskej úrovni. Sem naoz, týmto naozaj zabezpečujeme inkluzívnosť všetkých účastníkov. My sa musíme postarať o to, že to nie sú len predstavitelia priemyslu, malých podnikov, stredných podnikov, ale že je tam dobrá reprezentácia aj sociálnych aktérov, verejných orgánov, spotrebiteľov, e, zástupcov chrániacich životné prostredie. Proste všetci, že sa zúčastňujú tejto normalizačnej práce. My vlastne musíme aktívne zapájať každého potenciálne zapojeného aktéra do takéhoto procesu. Veľmi dôležité je pochopiť, že prečo je náš európsky systém príťažlivý. Je to to, že musíme mať najlepších expertov, ktorí vypracujú najlepšie normy, Musíme mať atraktívny normalizačný prís, e, e, systém, ktorý pritiahne najlepších expertov, ktorí budú prispievať svojimi znalosťami do práce normalizačných skupín. Ďalšia zásada, ktorá je veľmi dôležitá, je, aby, a to, že aktívne prijímame európske normy do národných systémov, takže ak je európska norma, tak nevytvárame národnú normu, vnútroštátnu normu. Keď sme začali s týmto systémom, sme mali okolo 150 tisíc konkurenčných vnútroštátnych noriem. Teraz sme to znížili na 21 tisíc spoločných európskych noriem a to je základným kameňom umožnenia fungovania vnútorného jednotného trhu. A e, národné orgány robia projektový manažment a zabezpečujú ľahký prístup ako služby na jednom mieste pre všetkých, aby všetci boli zapojení do tohto európskeho normalizačného procesu. A my sa naozaj snažíme o to, aby prístup bol poháňaný trhom, aby ho motivoval trh a aby bol dobrovoľného charakteru. Ešte dve poznámky vo všeobecnosti. Myslím si, že príťažlivosť existujúceho systému je práve v dôvere, dôvere medzi zákonodarcom, verejnými orgánmi, orgánmi verejnej správy a normalizačnými e, inštitúciami. Takto to musí ostať, pretože my si musíme navzájom veriť a každý z nás má e, definovanú úlohu. Legislatíva určí podmienky, požiadavky, ale tá realizácia a technické detaily to sú súkromné normalizačné orgány v tomto systéme, ktoré to robia. A toto fungovalo veľmi dobre, tak prosím, zabezpečte ešte jedno kliknutie, aby aj v súčasnej verzii návrhu správy sa toto zdôraznilo, aby tieto faktory úspechu zostali zachované, aby sme mohli pokračovať v dobrej kvalitnej práce, práci. A ešte jedno odporúčanie, Bernard to už spomenul, pred nami stoja aj výzvy, najmä e, v oblasti digitalizácie aby sme aj tam zaviedli určitú normalizáciu a normalizačné orgány. Keď si pozriete ten celý ekosystém a tak ďalej, tak vidíme, že musíme spolupracovať a nie proti sebe, ale musíme pracovať spolu aby sme zaviedli osvedčené postupy a ak by sme zahrnuli všetky normalizačné orgány do jedného ekosystému a prišli k jednému záveru, spoločnému záveru. A takto funguje aj náš DIN my máme riadiť tento proces, aby a e, spustiť ho, riadiť ho, aby dirigovať ho, aby fungoval, aby normalizačný proces dokázal spracovať aj požiadavky IT, ako aj rýchlosť digitalizácie. Musíme zabezpečiť, že normy sú technické dokumenty a že musíme zabezpečiť, aby bolo jasné, že komisia má na starosti tvorbu práva a my tvorbu noriem. Je jasné, aby náš systém že náš systém musí zostať atraktívny a tí najlepší pracovníci ľudia mu majú zostať verní a prispievať do jeho činnosti, tak ako to robili doteraz. Ďakujem veľmi pekne. Týmto sa dostávame na koniec eh, zoznamu rečníkov. Chcem sa spýtať, či sú nejaké E, otázky do diskusie. Áno, v prvom rade chcem sa poďakovať e, pani Mici za to, že zorganizovala tento relevantný hearing. Moja otázka sa týka verejného obstarávania. Myslíte si, že súčasné požiadavky zodpovedajú potrebám podnikov? To je moja jednoduchá otázka. tá adresovaná všetkým panelistom. Just a moment. I think uh, Bernard Tis was... Uh... Myslím si, že Bernard to spomínal. Bernard Tis to spomínal. So, just one moment. Ešte sa chcem spýtať, či sú ďalšie otázky, aby sme ich mohli zodpovedať všetky naraz. Dobre, a ja mám otázku, niekoľko otázok. Prvá je adresovaná tiež pánovi Tisovi. Chcem sa spýtať, či sú situácie, kde komisia poverí ten Senelek, aby vypracoval normy na podporu európskej legislatívy a vy by ste zvolali alebo sa obrátili na medzinárodné organizácie, aby vám pomohli. Samozrejme v súlade s viedenským dohovorom. Myslíte si, že je tam dosť priestoru na zapojenie? Myslíte si, že sa dá spraviť viac, alebo ste v zásade spokojní s tou koncepciou inkluzívnosti, zahrnutia? A potom sa chcem ešte spýtať Chiari Giovannini, aké konkrétne opatrenia vlastne vidíte, čo chcete, aby sa spravilo pre zvýšenie zahrnutia, aby ste boli súčasťou tých, aby týchto dôležitých normalizačných úsilí. Ďakujem. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za prvú otázku, ktorá sa týkala verejného obstarávania. Mám jeden príklad. Ak by sa e, mal implementovať Wi-Fi systém v obstarávaní, tak musia použiť aj triple E E, normu, tá sa nie, nie je listovaná pre verejné obstarávanie. Takže musia opísať to, čo je v tej norme a potom dodávateľ povie, áno, ja to chápem, ide vlastne o moju trojité E normu. To je len jeden príklad, takže toto je len jeden ten príklad. Potom sú ďalšie normy, ktoré musia byť v systéme nielen pre trh, verejné obstarávanie je tiež súčasťou trhu, a robíme aj preto normy. A či to spl- splňa? Pani Kalpels prikyvuje, áno. Dobre. My spracujeme v elektrotechnickej oblasti, to ďalšia otázka. A my máme mnoho, mnoho noriem, ktorými nás poverili, robíme ich priamo na medzinárodnej úrovni, vzhľadom na našu špecializáciu, nevdávame ich ďalej. A všetky veci potom sa robia na medzinárodnej úrovni. A keď si pozriete, kto je zainteresovaný, to sú organizácie z prílohy 3, tak väčšina krajín sú členmi Seneleku a Senu a a spotrebitelia, životné prostredie oni pracujú na základe tej národnej delegácie a robia s ISO aj Senom a Senelekom a preto všetci títo pracovníci z tejto oblasti sú zapojení do vypracovania medzinárodných noriem, ktoré sú uvedené v úradnom vesníku. To sa už robí a frankfurtská dohoda podpísaná minulý rok na valnom zhromaždení vo Frankfurte ide ešte ďalej, pretože my máme medzinárodný trh a nie jednotný trh v Európe. A, a hlavne pre malé a stredné podniky, tie majú skutočný záujem o medzinárodný trh, o medzinárodné normy pre trh. A preto tie vzťahy medzi e, mandatovanou, zadanou prácou, ISO, Senelekom a podobne, to všetko je dobrý systém do budúcnosti a znamená to, že aj v našom hlavnom pláne v Genereli je uvedené, že vlastne aj medzinárodná normalizácia bude lepšie spolupracovať Potrebujeme dobrú spoluprácu medzi všetkými regulátormi, Európskou komisiou a regulátormi v Číne, možno v Japonsku, Koreji. Všetci tí by mali napríklad zistiť, že či e, aby v oblasti e, zdravotných pomôcok mali tie isté normy a tak ďalej. A potom tam máme malé a stredné podniky, ktoré tam pracujú a tieto získajú takto veľmi ľahký prístup na medzinárodný trh to máme na mysli, keď hovoríme o spolupráci medzi IC a Európskou komisiou a o tých vzťahoch medzi tými jednotlivými organizáciami, aby sme mohli mať medzinárodnú e, normalizáciu. V elektrotechnickej oblasti naš- 80 našich oblastí sú ISN normy a v cen asi jedna tretina noriem sú izonormy a ostatné sú európske normy. Je to dobrý príklad pre prácu organizácií z prílohy 3 a v kombinácii s touto zásadou delegovania na vnútroštátnu úroveň. Odpovedal som? Áno, áno. Ale ešte by ma zaujímala odpoveď pani Giovannini. Áno, ďakujem veľmi pekne. Asi vás neprekvapí, že ja mám troška iný postoj k tomu, ako funguje systém národnej delegatúry. A my sme naozaj veľmi dobrým žiakom, možno tým najlepším žiakom jediným. Ostatné členské štáty nemajú takúto štruktúru a organizácie z hľadiska spotrebiteľa životného prostredia, pokiaľ ide o účasť na normalizácii. Čo žiadame veľmi stručne politickú a finančnú podporu na vnútroštátnej úrovni pre aktérov z celej spoločnosti, aby sa posilnila zásada národnej delegatúry. A vieme, že to zatiaľ pre nás nefunguje, ako by sme chceli. Preto na európskej úrovni by sme boli radi, keby sme mali viac práv to je súčasťou osobitnej kategórie členstva, ktorá by mala odrážať aj tie nové ustanovenia, nedávne ustanovenia nariadenia o normalizácii. To sa už v Cenceneleku deje, ale treba tam ešte troška popresvedčovať. Dúfam, že sa nám niekedy podarí ich presvedčiť. Medzinárodná normalizácia tam sú aj slabé miesta tej národnej delegatúry poverenia vnútroštátnej úrovni a preto tu žiadame, aby sme aj my mali svoje miesto ako európsky aktér, aby sme takto odstránili tie slabé miesta, kde, neexistujú, kde neexistuje účasť pracovníkov e, životného prostredia spotrebiteľov v národnej delegácii. Preto žiadame od Ceneleco a ECI, aby umožnili takúto účasť v súvislosti e, e, s kontaktmi s medzinárodnými partnermi a potom väčšia informovanosť o našich úlohách a povinnostiach, čo predstavujeme, čo je naša pridaná hodnota a čo je naše právo, čo máme urobiť, čo musia druhý robiť aby sme zlepšili komunikáciu a pracovali v skutočnom partnerstve. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Musím povedať, že to bolo veľmi, veľmi obohacujúca debata a veľmi ma tešia názory rôznych aktérov. To sme chceli dosiahnuť. moja správa pridáva určitú hodnotu k normalizácii a preto je pre nás dôležité, že sme si vás mohli vypočuť. Um, a musím povedať, že tu vidím rôzne mm, rozdiely, ale aj veci, kde sa zbližujeme, kde sa naše pohľady zbližujú. Um, ja veľmi ocenujem vaše príspevky a naozaj aj normy pre uh, dodržiavanie času dnes boli vynikajúce. Pozrite sa, ako sme to stihli. Ďakujem veľmi pekne za vaše príspevky. A teraz poprosím tieňových spravodajcov pre, ten, pre túto správu, aby ostali ešte v miestnosti maximálne do pol piatej na výmenu, e, krátku výmenu názorov. pardon, maximálne ehm, do pol šiestej by sme tu chceli ostať s tieňovými spravodajcami. I kindly and respectfully Poprosím vás, tých, ktorí e, sa nezúčastňujú na výmene názorov s tieňovými spravodajcami, aby opustili miestnosť.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 start this um, uh, exchange of views uh, meeting. I see somebody is also having a picnic. Dobre, takže môžeme pokračovať. Vidím, že niekto si tam robí piknik. Takže tieňoví spravodajcovia, môžem ešte sa pozrieť na vás, aby som videla, kto vlastne tu je prítomný <clears throat> a komisia. Ehm, cieľom návrhu správy je pokračovať v tej ehm, prebiehajúcej diskusii o veľmi dôležitej téme. Správa bude mať za cieľ vlastne prispieť k prvému medziinštitucionálnemu dialógu, ktorý má prebehnúť na jar 2017 a bude schválený na komisii, dúfajme v júli 2017. Pokiaľ ide o oznámenie o IKT, je to, e, spada to do právomoci výboru ITRE. ITRE. Kybernetická bezpečnosť, dáta a Horizon 2020, e, spoločná no-, normalizácia a spoločné výskumné centrum. Takže správa IMCO sa bude sústrediť v rámci štandardov na internet veci. Je, ťažké sa zaoberať všetkými aspektami a témami v správe. Ako viete, máme obmedzený počet strán a takisto znakov na stranu, takže nezmestí sa tam všetko, čo tam e, chceme mať, ale toto sa bude teda riešiť vo fáze pozmeňovacích návrhov. Máme pocit, že normy sú veľmi dôležitým nástrojom pre fungovanie vnútorného trhu, ale väčšina z vás, ktorí sú tu a ktorí tu boli na vypočutí, nebudem už opakovať, čo tu zaznelo. Táto správa je veľmi dôležitá. A jedna z najdôležitejších vecí je to, aby tu bola tá inkluzívnosť, to tu zaznelo, to sa zdôraznilo. A v správe takisto uznávame, že existujú dva ekosystémy, ktoré sa majú riešiť. Na jednej strane cen, cen Cenelek a na druhej strane ITIS. A my musíme zistiť, aké sú os- osvedčené postupy v záujme všetkých. Normy e, si aj konkurujú medzi sebou, e, je to veľmi konkurenčné prostredie a tá správa sa snaží propagovať európske normy a európsky normalizia- normalizačný systém na globálnej úrovni a nie naopak. Pokiaľ ide o IKT normy, tá správa uznáva interoperabilitu a normalizáciu ako kľúčové aspekty e, digitalizácie, digitálnej transformácie. A ja ako spravodajkyňa, ja som za procesy otvorenej normalizácie, čiže FRAND politika. No a pokiaľ ide o, o e, normy pre 21. storočie, tu navrhujeme lepšiu spoluprácu medzi rôznymi inštitúciami a zapájanie zainteresovaných strán. A takisto v mojej správe vítam spoločnú iniciatívu pre normalizáciu, i keď ja som nemala dosť priestoru sa k tomu dostatočne vyjadriť v správe. I keď e, e, vyzývam komisiu, aby napísala štúdiu ktorá by skúmala dôsledky pre podniky a um, dopady noriem na rôzne finančné modely. Čiže chceme štúdiu komisie. Ale nechcem, aby komisia um, urobila z noriem voľné normy, ale potrebujeme viac informácií a dát o tom, aké sú E, problémy jednotlivých systémov a aké informácie v súčasnosti chýbajú. Správa e, zdôrazňuje aj potrebu participácie malých a stredných podnikov, lebo malé a stredné podniky sú chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva. Strategické odporúčania správy sú následovné. Európska komisia, inštitucionálny dialog a ročný program na rok 2018. Toto tam všetko bude zahrnuté to nesmie chýbať v správe. Takisto e, zdôrazňujeme synergie, potrebné synergie a koordinácie medzi SSO a asociovaným organizáciám by sme dali špecifický členský štatút alebo možno hlasovacie práva, ale ak nie hlasovacie práva, tak štatút členov je potrebné zlepšiť prístup malých a stredných podnikov, to tiež zaznelo na vypočutí, a je potrebné vytvoriť ľahko používateľné informačné body, jednotné okienka, <clears throat> kde bude možné nájsť informácie. Takisto odporúčame, aby sa monitorovala medzinárodná normalizácia IKT a aby um, sa financovala participácia expertov, ale nežiadame o to komisiu a takisto musíme rozširovať povedomie o normách. Ak budú existovať normy a nebudú sa e, používať, tak je zbytočné miliardy vynakladať na vývoj noriem, ak teda nie sú na trhu, ak nie sú trhovo prístupné. Teším sa na spoluprácu s tieňovými a pripomínam, že do 15. februára treba predkladať pozmeňovacie návrhy. So who'd like to take the floor? Um, may I just remind you uh, that... Kto sa chce vyjadriť? Pripomínam ale, že o pol šiestej uh, končíme toto zasadnutie, lebo ja musím ísť na uh, letisko. Thank you. Um, as you said, uh, we are after an excellent hearing. Ďakujem pekne za vynikajúce vypočutie. Chcel by, chcela by som vyjadriť vďačnosť a povedať niekoľko slov k váš, vášmu návrhu správy. Vítam návrh o in, zaintegre, zaintegrovanej štandardizácii do kľúčových priorit zameraných na technológie a mienim byť kritická k digitálnemu jednotnému trhu. Myslím si, že je to dôležitá politika a zaujímavá vec pre verejnosť a môže byť efektívne prepojená s normami, ak sa však nastavia správne procesy. Digitálne technológie majú značný dopad na život spotrebiteľov, nielen na